skupiny môžu klásť otázky, každý môže mať jednu minútu k dispozícii a na odpovede takisto jedna minúta. Každý predseda politickej skupiny môže, ak to považuje za vhodné, položiť ešte doplňujúcu otázku, na ktorú má 30 sekúnd a na odpoveď je potom takisto 30 Toto sú pravidlá, ktoré sme sami schválili. Počas druhej polhodiny tejto časti pristúpime k špecifickej téme, ktorú teraz prečítam, ktorú prečítam. A táto téma bude predmetom kladených otázok. Teraz otváram prvé kolo rozpravy. Prvá otázka. Pán Josef Dole z EPP. Pán predsedajúci, pán predseda Barozo, väčšina e, z nás už celé roky pracujeme na Lisabonskej zmluve, ktorá už nadobudla účinnosť pred tromi mesiacmi. Je to predpoklad na to, aby Európska únia mohla zohrávať dôstojnú úlohu na medzinárodnej scéne. Chcem sa spýtať, pán predseda, ako to zariadíme, aby 500 miliónov Európanov malo počuteľný silný hlas a ako to zariadíme, aby Európa presadzovala svoje hodnoty, svoje myšlienky. Zahraničná služba, ktorú zriaďuje Lisabonská zmluva v nasledujúcich mesiacoch, by mal spolupracovať eh, úzko s parlamentom ako rozpočtový orgán na jednej úrovni s radou. Bude parlament spolurozhodovateľom bude napríklad modifikovať štatút e, úradníkov alebo pravidlá. Moja politická skupina pripisuje veľkú dôležitosť tejto zahraničnej službe a tomu, aby tento orgán bol plne zodpovedný politicky aj rozpočtovo. Chcem si vypočuť váš názor na túto tému. Ďakujem, pán predseda Dol. Viete, že vytvorenie spoločnej zahraničnej služby je e, veľmi dôležitou novou vecou Lisabonskej zmluvy. Tá, tento orgán e, musí zabezpečovať koherentnosť našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ide o to, aby sa posilnila Európska únia a aby členské štáty mohli sa viac zúčastňovať na tejto politike. A Nejde o to, aby sme komunitárne právo moci preniesli do medzivládneho rámca. Práve naopak, ako viete, že komisia schválila rozhodnutie o zriadení tejto služby. Kolegium, vo štvrtok tento týždeň sa stretne priamo kvôli tejto téme. Chceme skutočnú európsku službu, ktorá bude mať strategickú úlohu a bude užitočným rozhraním medzi EÚ a členskými štátmi táto služba musí mať svoje miesto v európskej architektúre e, pod zodpovednosťou vysokého zástupcu, tak ako komisia e, bude plne zodpovedný pred parlamentom a v rámci komisie bude koordinovať rôzne aspekty zahraničnej činnosti Európy. Ďakujem. Teraz skupina SAD, pán Šulc. Ďakujem, pán predseda, pán Barovso. Kríza eura bola vyvolaná nekorektnými údajmi, ktoré predložilo Grécko. Rád by som sa od vás dozvedel nasledovné. Viete potvrdiť, že nikdy žiadenom e, čase, kým teda grecká vláda nepredložila údaje o svojom deficite, ste vy, e, respektíve komisia, neboli informovaní o skutočnej situácii. Po druhé, môžete nám potvrdiť, že generálny riaditeľ Eurostatu, pán e, Ráde Mach, už v rokoch 2004 a 2005 2005 vyslovil veľké pochybnosti o údajoch zasilaných z Aten. Čo ste podnikli vy, aby ste Eurostat podporili? Po tretie, je pravdou, že vás inšpektori Eurostatu informovali o tom, že majú obrovské pochybnosti o údajoch poskytnutých z Aten? Uh, Schulz, Ďakujem. Mali sme pochybnosti. Pokiaľ ide o grecké údaje, sme mali pochybnosti a komisár Almunia ukázal veľkú schopnosť, objektivitu a nestrannosť. A my sme pripravili nariadenie pre radu, ktorá navrhovala auditorské právomoci pre Eurostat. Žiaľ, toto zamietli členské štáty nechceli, aby Eurostat, Európska komisia mali viac právomoci a aby e, mohli ísť hlbšie do národných účtov Grécka. Prvé rozhodnutie komi- novej komisie bolo znovu navrhnúť toto nariadenie a mám také informácie, že tentokrát Niektoré z tých krajín, ktoré boli pôvodne proti nemu, tentokrát sa rozhodli ísť cestou väčšej transparentnosti. Dziękuję bardzo, przewodniczący. W imieniu grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów. A teraz v mene skupiny ALDE. Vielen Dank, Ďakujem pekne, pochopil som to, pán Almudia, to mal v kompetencii, ja som sa pýtal na vašu intervenciu, ale vy nám o chvíľu môžete kľudne povedať, eh, čo ste osobne urobili. Eh, je pravda, že členské štáty sa zdráhali nasledovať vaše návrhy a povedali by ste nám, prosím vás, ktorí eh, predsedovia vlád, ktorých členských štátov to boli? Keď sa ma pýtate, tak nechcem tu na e, nejako sa vyhovárať, ale e, grecké orgány nedodržiavali predpisy a preto máme veľký problém. Pokiaľ ide o komisiu, komisár Almunia s mojou plnou podporou a s podporou kolegia vykonával svoju prácu veľmi kompetentným spôsobom a táto otázka Grécka sa niekoľkokrát riešila na zasadnutiach pokiaľ ide o zoznam tých krajín, ktoré hlasovali proti, nemôžem, neviem to presne povedať. Nemecko bolo proti pôvodne a teraz mi Nemecko povedalo, že je za. Ďakujem. A teraz pán Ferhofstadt. Eh, monsieur le Président, il y a aujourd'hui beaucoup de consensus pán predsedajúci, do veľkej miery už dnes máme eh, konsenzus a, a za silné ekonomické e, riadenie v EÚ. To je už obrovská zmena oproti predchádzajúcim rokom. Minulú nedelu pán Šojble povedal, že v tomto rámci by mohol podporiť Európsky menový fond, ale sú aj iné alternatívy a návrhy, napríklad z, zriadenie Európskej agentúry pre e, dlhy alebo štátne dlhopisy alebo Európska ratingová agentúra. A jeden hovorca, poveda, jeden hovorca komisie povedal, že v súčasnosti sa e, veci hýbu veľmi rýchlo dopredu. Tri otázky. Je pravda, že komisia pracuje na návrhu, aby vytvorila Európsky menový fond? Druhá otázka. Je pravda, tak ako povedala pani Merkelová, ja, ja mám pochybnosti osobne, je pravda, že musíme za takýmto účelom zmeniť zmluvu? A tretia otázka. Súhlasíte s tým, že takýto fond by bol iba prvým krokom smerom e, k takému skutočnému európskemu ministerstvu financí, pretože to potrebujeme, keď máme hospodárskú a menovú úniu. Ďakujem. Um, pokiaľ ide o Európsky menový fond, túto myšlienku predložil nemecký minister financí bez toho, že by uviedol nejaké detaily o takejto inštitúcii. Je to príspevok e, k súčasnej rozprave o eurozóne. EMF je však dlhodobý návrh, ktorý si možno vyžiada zmenu v zmluve. My pracujeme v súčasnosti na tom, že pripravujeme nejaké iniciatívy na posilnenie e, hospodárskej a politickej koordinácie a na posilnenie dohľadu. Nevieme ešte, aký bude formát, ale vo všeobecnosti, tak ako ste povedali aj vy, my podporujeme všetko, čo ide smerom k silnejšiemu hospodárskemu riadeniu, ale musíme vypracovať ešte detaily a predložiť e, návrh v správnom čase. Európsky menový fond by však nevyriešil naliehavý grécky problém. To je oddelený problém, ktorý si vyžaduje hlbšiu analýzu a dlhodobejšiu. Ďakujem, pane Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia doplňujúca otázka. Ďakujem komisii za odpoveď. Súhlasím s tým, že fond ako taký nemôže okamžite vyriešiť problém a preto sa pýtam, že nad čím premýšľa e, komisia. Je tu viacero alternatív, Európsky menový fond, európske štátne dlhopisy, ktoré by mohli e, pomôcť vyriešiť grécky problém. Potom je tu ďalšia možnosť, Európska ratingová agentúra predsedu euroskupiny. A potom určite je tu ešte tá myšlienka Európskej agentúry pre dlh a toto všetko by sme mali zvážiť, zvážiť tak, aby komisia predložila koherentný návrh. Presne tak. E, ide o to, aby sme sa vyhli tomu, čo sa teraz deje. Mnohí ľudia, dokonca ľudia v tej istej vláde, navrhujú odlišné veci. Nechceme sa ale unáhliť, chceme sa dobre pripraviť a komisár Oli Rehn už povedal verejne, že pripravíme oznámenie o koordinácii hospodárskych politík a o e, dohľade od krajiny ku krajine v rámci eurozóny a možno takisto aj vo všeobecnom rámci Európskej únie. Toto práve pripravujeme a nemôžeme predložiť každý deň nový návrh. My na tom pracujeme zodpovedne a objektívne. Myslím si, že takýmto spôsobom dosiahneme najlepšie výsledky. Ďakujem. Teraz pani Rebeka Harms. Pán predseda, vzhľadom na situáciu, že v Európskej únii toho času um, nemáme skutočný trh ani uh, žiadnu potrebu po pestovaní geneticky modifikovaných zemiakov, sa vás pýtam, prečo ste sa s takým veľkým tlakom postarali o to, že geneticky modifikovaný zemiak Amflora bol vo veľmi rýchlom konaní pripustený. E, neexistuje teda žiadna potreba toho a rada by som si vypočula vaše vysvetlenie, to, čo teda primelo nového pána komisára, aby jednoducho ignoroval obavy Svetovej zdravotníckej organizácie. Prečo ste jednoducho nepočkali, kým EFSA nepredloží nové smernice, eh, na ktorých sa práve pracuje v súvislosti s posudzovaním rizika eh, na biodiverzitu, na biosféru, eh, rizika vychádzajúceho z geneticky modifikovaných potravín. A prečo ste aj hodnoty znečistenia znížili na 0,9 To považujem za rizik rizikovú stratégiu, ktorú naši občania nemôžu akceptovať. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vám poďakovať. Videli sme váš protest. Ďakujeme veľmi pekne. Napieč, napieč, napieč. Well, Mr. President, please. Pán predseda, máte slovo. Komisia sa jednohlasne rozhodla postupovať vpred s povoľovaním týchto GM v súlade s európskym právom. Máme určitý inštitucionálny rámec, ktorý musíme rešpektovať a zaujali sme stanovisko áno alebo nie. Žiadosť bola podaná e, s časovým posunom, pretože to skúmala EFSA ešte nezávisle. Chceli sme vylúčiť všetky všetky e, obavy ohľadom antibiotickej rezistencie. Potom bolo jasné, že neboli žiadne nové vedecké e, poznatky, ktoré, na základe ktorých by boli nutné nové hodnotenia a toto povedala naša nezávislá agentúra. Domnievame sa, že všetky e, vedecké problémy boli vyriešené a ja som skôr od vás očakával gratuláciu pre moju osobu, pretože som oznámil, že mojim zámerom je, zámerom komisie je navrhnúť, aby sme členským štátom dali možnosť pestovať geneticky modifikované o, e, rastliny. Myslím si, že toto je o, e, rozumné rozhodnutie, ak vieme, že sú roz, názorové rozdiely medzi členskými štátmi. Niektoré sú vyložene za, niektoré sú vyložene proti. Ďakujem. Pán predseda komisie, neodpovedali ste mi otázku v súvislosti s tou potrebou, kto požaduje takú, takýto druh geneticky modifikovaného zemi ako len e, priemysel. Existuje totiž alternatíva. Prečo zrazu tých 0,9 limit znečistenia? Doteraz sme diskutovali o e, hraniciach znečistenia a práve pri e, krmivách. Takéto niečo považujem za mimoriadne rizikové. Rada by som tiež vedela, či plánujete pripustiť a schváliť aj ďalšie e, e, potraviny, napríklad importovanú rýžu alebo kukuricu bez toho, aby EFSA dala svoj súhlas k tomu. Ďakujem. Well, Mr. President, eh, the... Pán predseda, vaša skupina má obrovské nadšenie, krásna manifestácia. Máte jasné stanovisko proti, proti akýmkoľvek GMO. Máte na to právo. Ale ja nemám žiadne stanovisko a nie som ani za, ani proti. Závisí to od stanoviska, ktoré mi dajú experti EFSA. Ja nemám žiadne predsudky. Nie som ani za, ani proti GMO Komisia má také stanovisko, že sa riadi v takýchto oblastiach. Komisia nie je ideologická v oblasti v téme GMO. Komisia sa riadi podľa stanoviska nezávislého hodnotenia. Nie preto, že GMO sú nutné, ale ak neexistujú dôkazy, že sú rizikové, že ohrozujú verejné zdravie alebo životné prostredie, tak potom si myslíme, že je našou povinnosťou akceptovať ich. Ak neexistuje žiaden dôkaz vedecký, ktorý by nám zabranil ich akceptovať, Rešpektujeme samozrejme princíp subsidiarity. Ďakujem veľmi pekne. Skupina európskych konzervatívcov a reformistov, nech sa páči. Pán Strejček. Vážený pán predseda, sľubujem vám, že po geneticky modifikovaných eh, organizmoch prídem s jednoduchšou témou. Myslím si, že veľmi správne patrí na toto fórum prejednávanie súčasnej ekonomickej situácie. A som si istý, že občania Európskej únie a členských štátov sa oveľa viac zaujímajú o zamestnanosť a prácu, než o geneticky modifikované zemiaky. Na jednej strane Kolegovia vystupujúci v tejto sále obhajujú existenciu veľkej centrálnej silnej vlády. Na strane druhej, ja tu vystupujem za európskych konzervatívcov, sa domnievame, že silné vlády nevytvárajú pracovné príležitosti. Pracovné príležitosti vytvárajú firmy. Chcem sa vás opýtať na tri konkrétne otázky. Poprvé, Akú mieru samostatnosti prenechá Európska komisia v rámci riešenia e, hospodárskych problémov jednotlivým e, štátom? Po druhé, môžete slúbiť e, podstatnú redukciu európskej legislatívy, ktorá značne spomaľuje ekonomický rast. A po tretie, súhlasíte s nám, že menej regulácií, menej centrálneho riadenia, menej harmonizácie je v súčasnej dobe najlepším prístupom, ako riešiť ekonomické problémy. Ďakujem. V prvom rade rešpektujeme voľ našich členských štátov a preto v našej stratégii 2020 o tom veľmi jasne hovoríme. Preto riešime túto otázku diverzity práve nástrojmi, ako je e, sociálno-ekonomická E, politika, takže členské štáty nie sú rovnaké a súčasne potrebujeme silnejšiu ekonomickú e, vládu alebo usmerňovanie, pretože ak by členské štáty robili individuálne svoje politiky, nemohli by diskutovať napríklad o veľkých výzvach, ktoré máme na globálnej úrovni s USA alebo s Čínou. Takže potrebujeme spoločný prístup a musíme vytvoriť konkrétne opatrenia pre jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o znižovanie administratívnej záťaže. To je veľmi dôležitý bod v mojich krokoch. A ja myslím, že tam máme pristupovať e, pragmaticky. Mali by sme robiť legislatívu tam, kde je potrebná a vyhybať sa aj tam, kde nie je potrebná. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Lotar Bisky, prosím. E, zjednotená lavica. Pán Barozo, pán Barozo, minulý týždeň ste predložili váš návrh. K tomu patria dôležité ciele. E, rada predstavila úsporný program pre e, Grécko, avšak e, sú, je takmer nemožné ich dosiahnuť. Štát, pre štát s takmer len 3% HDP celej EÚ. Spomínali ste tiež pakt e, stability. Vo viacerých členských e, štátoch sa ozvala aj e, požiadavka po lepšom menovom fonde. V rámci návrhu cieľov pre rok 2020 teda prepracujete tieto ciele, aby ste zabezpečili, e, že sa odvrátime od e, mzdového e, dumpingu a aby sa zmenila príslušne aj ideológia. Zavediete spolu s členskými štátmi príslušné opatrenia, aby sa zamedzilo špekuláciám z euro v rámci bank, ktoré boli len prednedávnom zachránené z peňazí daňových poplatníkov. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o Grécko, tak veríme, že Grécko robí potrebné kroky na zníženie zníženie deficitu tento rok. Tieto opatrenia ukázali, že grecká vláda vie riešiť svoje štruktúrálne problémy a súčasne robíme to, čo treba, aby sa zabezpečila finančná stabilita Eurooblasti. E, Komisári aktívne pracujú s členskými štátmi eurozóny, aby vytvorili mechanizmy, ktoré by mohlo Grécko použiť, keby ich potrebovalo. Takéto mechanizmy sú konformita so súčasnou zmluvou a týka dajú sa tam, patria tam podmienky prísnej kondicionality, podmienenosti. Ide o koordinovanú pomoc, ktorá by bude vyžadovať podporu členských štátov eurozóny. Toľko vám môžem povedať ku Grécku a pokiaľ ide o našu zodpovednosť za reakciu na stabilitu eurozóny. Pokiaľ ide o stratégiu EU 2020, nevidíme potrebu zmeniť to. Predložili sme tam tie návrhy, teraz sa bude o nich hovoriť, bude ich riešiť Európska rada ako Európsky parlament a ja dúfam, že táto debata bude veľmi plodná. Ďakujem. Ďakujem. Pán predseda, nie som úplne spokojný. E, vyvstáva otázka, že s daňovými, teda s finančnými prostriedkami e, daňových poplatníkov sa špekulovalo aj proti e, gréckému štátu, čiže tieto peniaze pochádzajú aj od nemeckých bank a nič sa nedeje, vždy sa len tvrdí, že sa prijímajú isté opatrenia. Som sklamaný, že sa toho urobilo toľko málo, aby sa určité eh, veci a praktiky v Európskej únii jednoducho eh, zakázali, aby tieto eh, špekulatívne praktiky ustali a aby sme sa mohli sústrediť na ekonomický rast. Pokiaľ ide o špekulácie, tak chcem jasne povedať, že súčasná vláda v Grécku respektive táto kríza nebola spôsobená špekuláciami, ale kríza bola spôsobená nadmernou spotrebou a nerešpektovaním uh, európskeho rámca, pokiaľ ide o pakt rastu a stability. Teda ide o nadmerný dlh a potom samozrejme sa môže stať, že prídu špekulanti, ktorí sa snažia, ktorí sa snažia získať na tomto dlhu. A preto vidíme potrebu reformy derivátových trhov. Rýchlu akciu EU 20. oktobra 2009 komisia začala program, program akcie na posilnenie účinných derivátových trhov. komisár Barnier do leta predloží návrhy, ako je návrh smernice proti zneužívaniu finančného trhov a to všetko zvýši transparentnosť trhu a obmedzi rizika. Toto je systémová reakcia, ale potrebujeme aj napríklad reakciu, pokiaľ ide o zvrchované, alebo teda dlhy štátov a v súvislosti s tým so swapmi a musíme sa vyrovnať s rizikami na špekulatívnom základe. Musíme dosiahnuť potrebnú koordináciu, aby členské štáty konali koordinovanie, aby sa zabránilo zlým praktikám a preto komisia bude skúmať možnosť zákazu, e, e, zákazu swapov čisto úverových, e, úverového charakteru pre štátny dlh Máme návrh pre G20 a niektoré tieto otázky budeme riešiť aj na bilaterálnej úrovni, najmä z USA. Ďakujem, pán predseda. Nechcel som vás vyrušiť, pretože to bola veľmi dôležitá odpoveď. Question, specific answer, so this time was slightly longer. To veľmi konkrétna e, otázka s veľmi konkrétnou odpoveďou. A teraz e, pani sa Savela. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Už ste e, vlastne nepriamo položili otázku, ktorú som aj ja chcela dať ako grecká poslankyňa. Vás chcem informovať o tom, že Grecko to zvládne. Je to ťažká skúška, ktorou práve, e, v ktorej sa práve nachádzame. E, samozrejme sme Eh, povinný vás informovať o dianí, ale je to aj otázka, ako sa nám podarí byť disciplinovaní. Odvolal ste sa tu aj na eh, skupinu G20. Eh, je to skupina, ktorá sa bude zaoberať tematikou svopových obchodov. Grécko áno, urobilo chyby, ale e, veľmi bolo postihnuté špekuláciami na trhu. Takže v tejto súvislosti by som mm, chcela od vás podrobnejšie informácie. Chcete v rámci iniciatívy teda iniciatívu e, e, v rámci G20, aby sa stanovili presné pravidlá v súvislosti s predajom svopov, ktoré nie sú kredibilné. Ako som už povedal, táto kríza je výsledkom nadmerného dlhu. A možno boli aj špekulatívne útoky, pretože tam videli príležitosť. Teraz my musíme podporovať Grécko. Grécko ohlasilo veľmi dôležité opatrenia, my ich podporujeme a súčasne musíme vidieť otázku v širšom e, uhle, napríklad zákaz číslo špekulatívnych pre, e, predajov úverových svopov e, štátneho dlhu potom tu musíme mať zjednotenie medzi regulátormi, pokiaľ ide o prístup k tejto praxi. To sa musí riešiť aj v G20, ako aj na ďalších fórach, aj bilaterálne. V piatok komisár Barnier organizoval stretnutie s národnými regulátormi, aby sme videli, čo sa môžeme dozvedieť o niektorých krokoch týchto špekulantov v oblasti štátnych dlhov a ako by sme mohli e, e, pracovať s trhmi úverových swapov a ako to reaguje a či tam je e, slušná prax. A keď sa bude dať, tak komisia by sa dotkla aj oblasti týchto trhov. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Pán predseda, Existuje už nejaký časový harmonogram? Spomínali ste mechanizmy boja proti špekuláciám. Je už vypracovaný časový harmonogram, napríklad pokiaľ ide o úvery, o, štátne dlhopisy. Komisár Barnier pred letom predloží návrhy, e, zmien, legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú smernice o derivatívoch, ako aj smernice o zneužívaní e, na trhu. Pred koncom roka príde s legislatívnym návrhom a my si myslíme, že tieto návrhy zvyšia transparentnosť trhu a obmedzia riziko. Pokiaľ ide o úverové svopy, tak v júni by sme to chceli preberať v G20. Ďakujem. A teraz pán Daniel van der Stöp. Meneer Barroso, Ďakujem, pán predseda. Pán eh, Barozo, otvorenosť a transparentnosť sú základné hodnoty každej demokracie, ktorá sa sama chce rešpektovať. Ak vlády nemôžu byť kontrolované vo výdavkoch eh, zo strany občanov, potom eh, môže dosť k obhacovaniu. Videli sme napríklad takéto prípady minulý rok v Anglicku. Predseda komisie v 2009 deklaroval 730 tisíc eur eh, ako eh, výdavky u nás eh, doma, čiže každý deň vlastne 2, tisíc eur na zaklobu. dolu, pán Barozo. Samozrejme, celý tento systém nie je dobrý, neexistuje žiadny, takmer žiadny interný audit Požadujem, aby komisia pána Baroza ukončila takéto praktiky e, zahmlievania nákladov, aby sa všetky e, náklady e, dali transparentne do internetu. Mňa prekvapujú takéto komentáre. V skutočnosti tzv. reprezentačné výdavky sú, ktoré sa robia na E, účet EÚ. To sú cesty členov komisie mňa a všetkých ostatných a vlastne keď porovnáte túto čiastku s tým, čo čerpajú vlády alebo, vlády alebo hlavy vlád, tak zistíte, že náš podiel je veľmi nízky v porovnaní s nimi. Rozpočet pre kolegium schvaluje každý rok e, rozpočtom, sa schvaluje každý rok rozpočtom postupe. Vy ste toho súčasťou a náš rozpočet je rovnaký už 5 rokov, upravený len o infláciu. Myslíme si, že tieto náklady sú primerané a pomerné e, vzhľadom na to spoločenské dobro, ktoré chceme dosiahnuť a my dodržiavame transparentnosť, predkladáme rozpočtovému orgánu a dvoru auditorov všetky potrebné doklady a podklady, ktoré vyžadujú. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne ešte raz, pán Baroso. Spomínali ste, že parlament má možnosť nahliadnúť do týchto deklarovaných výdavkov, ale nie je to vlastne pravda. Všetko sa deje za zatvorenými dverami, všetko sa deje pod tajomky ak nás chce eh, pán Barroso eh, správne informovať, potom by mal tieto eh, výdavky a potvrdenia o nich a doklady zverejniť, pretože v vašom prípade vlastne pripúšťate, že je to tajné. Nechápem, prečo to nedáte do internetu. Máte strach pred reakciou ľudí? Ďakujem. V tomto právnom systéme rešpektujeme, respektujeme jeho pravidlá Pán predseda Barroso bude teraz odpovedať. Nech sa páči, pán predseda. V právnom systéme rešpektujeme pravidlá, ktoré sú určené a aby sme mohli urobiť analýzu úmyslov ľudí, e, tak to je neférové. Nemôžete vyčítať mne alebo komisii nejaký úmysel iný ako to, čo je rešpektovanie zákonov. A ešte raz chcem povedať, že by sme mali rozlišovať medzi tým, a čo robíme preto, aby sme dodržiavali zákony a čo sú ústupky demagógy. Európske inštitúcie, Európsky parlament a podobne majú najvyšší úroveň transparentnosti a preto neakceptujem takýto lacný, populistický, demagogický, kritický postoj. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za vaše odpovede. Týmto sme vyčerpali prvé kolo otázok na predsedu komisie. To boli otázky všeobecného charakteru. Teraz by ma debatu na jednu tému a to je vykonávanie novej zmluvy a dodržiavanie základných práv. Prvým rečníkom je pán Alf Svensson. Minúta, prosím. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že sa neodkloním od témy mojimi otázkami. Som presvedčený, že pán Baroso a ja súhlasíme v tom, že rešpektovanie základných slobod ľudí je najdôležitejšou vecou v EÚ, ako aj medzi EÚ a ostatnými krajinami. EÚ má vzťahy s Eritreou a, a vyčlenila do roku 2013 veľké množstvo peňazí na pomoc Eritreji. Viete, na čo sa budú tieto peniaze využívať? Mohli by ste hovoriť, pán Baroso, niečo aký má, o tom, aký máte postoj k Eritreji? Pretože veľmi často podporujeme krajiny, ktoré majú totalitné E, vlády. Spomínate Haiti, ale nespomínali ste Eritreu, takže chcem vedieť, aké je vaše stanovisko k Eritreji. Ďakujem. Ďakujem, že ste uznali, že komisia ochraňuje základné práva. My bránime základné práva nielen v EÚ, ale aj v našich zahraničných vzťahoch. Ale to neznamená, že môžeme mať vzťahy len s tými krajinami, ktoré rešpektujú ľudské práva na svete je žiaľ mnoho krajín, ktoré ich nerešpektujú a musíme mať vzťahy s takýmito krajinami. Eritrea je krajina, ktorá vyvoláva obavy z hľadiska rešpektovania základných práv. A to aj vzhľadom na veľmi zlú situáciu, v ktorej sa nachádza. Podľa niektorých komentátorov sa to môže už označiť za štát, ktorý patrí medzi darebácké štáty, ktoré nedržia, nedodržujú zákony, ktoré zlyhávajú, pretože orgány nevykonávajú legitímnu demokratickú právomoc. Takže my veľmi pozorne sledujeme situáciu vo všetkých krajinách, ktoré by mohli predstavovať problém v oblasti základných práv. Ďakujem. A teraz pán Artur Zasada, jedna minúta. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy v kontexte dzisiejszej debaty. E, ďakujem veľmi pekne. V kontexte tejto debaty by som vás chcel upozorniť na prípad body skenerov, telových skenerov na európskych letiskách. Je tu otázka základných práv a slobôd, ako aj zdravotné aspekty a nesúhlasme so situáciou, kde by z dôvodu iluzórneho pocitu, efemerického pocitu bezpečnosti sa veľmi ľahko vzdáme práva na ochranu súkromia. Mám e, pocit, že od, situácia so skénermi je veľmi podobná situácii, ktorú sme zažili e, v súvislosti s takmer chrípkovou pandémiou, kde sa investovalo veľa peňazí na vakcíny ktoré vôbec neboli potrebné a to vieme až dnes. Taktiež mám taký pocit, že aj tu sa snažíme ako keby znásilniť situáciu na to, aby sme mohli používať tieto telo, telesné skenery. Chcem sa spýtať, pán predseda, či ste za alebo proti takýmto skenerom. Ďakujem. Bol by som za, keby členské štáty súhlasili, pretože sa domnievam, že eh, by mohla existovať harmonizácia pravidiel bezpečnosti na našich letiskách. Teraz je situácia taká, že niektoré členské štáty tieto skenery zavadzajú na letiskách, iné nie. Ako viete, komisári predložili pred určitým časom návrh o celotelových skeneroch, ktorý bol zamietnutý. Mali by sme sa pokúsiť, ak je to možné, mať harmonizované stanovisko k akém, akýmkoľvek bezpečnostným prístrojom na európskych letiskách. Ak nie, môže dôjsť k diskriminácii v hodnotení bezpečnosti na jednotlivých letiskách. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Terek Vogel. The treaty respects the right Zmluva rešpektuje práva regiónov a miestnych orgánov v Európe. To bude dôležitý faktor, napríklad keď sa budú začínať e, diskusie o budúcnosti koheznej politiky. Mohli by ste nám povedať, kedy sa bude diskutovať o 5. 5. koheznej správe a môžete zabezpečiť, že do tejto diskusie budú zapojené aj regióny a miestne orgány a takisto tento parlament? Môžete to slúbiť? Ďakujem. Toto nie je o základných právach, ale samozrejme budeme diskutovať o týchto otázkach s regionálnymi a miestnymi orgánmi. Viete, že pre nás sociálna, ekonomická a územná kohézia je dôležitá, uznáva to aj Lisabonská zmluva ako jeden z cieľov EÚ. V stratégii 2020, ktorú sme nedávno predstavili, sme jasne povedali, že súdržnosť kohézia bude naďalej centrom našich návrhov a že chceme v budúcich politikách zvážiť e, kohéziu. Bude to súčasťou dialógu s regionálnymi a miestnymi orgánmi, Takisto som spomínal e, potrebu konzultovať e, výbor regiónov. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Teraz pani Katrin, Katrin Stiller. You, uh, Ďakujem, pán uh, predseda parlamentu, pán predseda komisie. Chcem hovoriť o uh, základných právach. V Škótsku som navštívila navštívila základnú e, školu. Prvý rečník hovoril o Eritreji. Tam je e, rodina z Eritreji, ktorí boli prenasledovaní v Eritreji ako kresťania a tým sa e, podarilo ujsť do Talianska a potom do e, Glasgowa, kde si našli ľudí, ktorí sa o nich e, starali. A toto 17-ročné dievča teraz je ohrozené deportáciou, mala, malo by ísť do Talianska a potom späť do svojej domoviny. My sa snažíme jej teraz pomôcť tak aby mohla e, ostať u svojich náhradných rodičov Alisona a Roberta. E, mnohé cirkvy aj organizácie pre ľudské práva v Škótsku sa už zasadzujú za jej práva. Chcem sa spýtať, čo môže komisia urobiť, aby ochránila e, základné práva Remy, tohto 17-ročného dievčaťa? No, uh, uh, Prepačte, ja ne, neviem nič o tomto špecifickom prípade v Škótsku. Pán predseda, musím povedať, že v rámci politickej e, rozpravy nemôžete očakávať od komisára, i keď je veľmi úsilovný, že bude poznať všetky prípady, ku ktorým dochádza e, v Európe. Samozrejme, že e, pociťujem solidaritu s akoukoľvek osobou, ktorej ľudské práva sa porušujú, ale okrem toho nemám nič, o čo by som sa mohol oprieť teraz, ale na vašu otázku veľmi rád zareagujem písomne. Fano. Pani Sonia Alfano. Ďakujem, pán predseda. Hovorím v mene politickej skupiny ALDE. 5. marca predseda, prezident taliansky, pán Napolitano, podpísal podpísal dekrét o výklade istého zákona a na základe tohto dekrétu e, počas volebnej kampane sa ešte dajú meniť pravidlá hry. E, pán Napoletano e, povedal, že v návrhu dekrétu vlády to je tak, že text môže, e, teda bol deklarovaný e, za v súlade v e, ústavo. Avšak vieme, že každý prezident môže vynášať dekréty, avšak nemôže sa podieľať na návrhu dekrétov, môže ich len podpisovať a prezident Čampi, jeho predchodca, povedal, že toto je naozaj veľmi zmetočný precedens, že takto sa to robiť nesmia. Je potrebné túto myšlienku zamietnúť a zakázať v ústave. Čiže teraz sa zmenili pravidlá hry a je to vlastne protizákonné. Ja si kladiem otázku, prečo tento parlament, avšak pani rečnička je stále prerušovaná. Toto sú jednominútové otázky. Prosím, držte sa tohto pravidla. Je to veľmi dôležité. Ešte raz, prosím, e, nežiadajte odo mňa hovoriť o otázkach vnútornej politiky. Komisia má zodpovednosť za základné práva, pokiaľ ide o výkon komunitárneho práva či už e, zo strany EÚ alebo zo strany členských štátov. Ten prípad, ktorý ste vy spomínali, to nie je uplatňovanie komunitárneho práva, to je skôr typický problém e, vnútornej politickej diskusie. Mm, toto nie je e, v úlohe Európskej komisie zasahovať do konfliktov, jednotlivých politických osobností. Pani Ulrike Lunáček. Ďakujem pani Ulrike Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Barozo, Charta základných eh, ľudských eh, práv je doteraz jediným eh, medzinárodným dokumentom, eh, ktorý eh, zakazuje diskrimináciu aj na základe sexuálnej orientácie. Mnohí sú hrdí na celom svete na to, že Európa takéto niečo dokázala a sami by si to želali pre seba. V EU máme tri štáty, Spojené kráľovstvo, Poľsko a Českú republiku, ktoré chartu základných ľudských práv nepovažujú za súčasť svojho právneho poriadku. Zaujímalo by ma, čo robí komisia a aké máte vy plány, aby ste chránili eh, práva, základné práva eh, homosexuálov, eh, lezieb vo všetkých krajinách Európskej únie, aby nedochádzalo k diskriminácii v žiadnej oblasti spoločenského a hospodárskeho života, aby ľudia mohli bez strachu žiť svoj milostný život. Toto sú dve otázky. Neviem, či na ne budem môcť odpovedať za jednu minútu. Pokiaľ ide o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, viete, že komisia, predchádzajúca komisia navrhla smernicu proti akejkoľvek forme eh, diskriminácie eh, ktorá zahŕňala aj túto formu diskriminácie mimo zamestnania. členské štáty musia plne rešpektovať zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Ako ste povedali, tieto zásady sú už súčasťou Európskej charty základných eh, práv. Pokiaľ ide o Poľsko a Veľkú Britániu, protokol hovorí o eh, týchto dvoch členských štátoch a hovorí presne, že charta nerozširuje e, možnosť nejakého súdu, napríklad Európskeho súdneho dvora, konštatovať, že či už britské alebo poľské zákony sú v nesúlade so e, základnými právami a slobodami. Musíme teda ešte preskúmať čo, aká bude interpretácia Európskeho súdneho dvora v prípade protokolu o týchto dvoch členských štátoch. Pán Ashley Fox, pán predseda, mnohé krajiny na svete majú vo svojich ústavách zoznamy e, práv a tým ochraňujú práva občanov. Súhlasíte s tým, že dôležitá nie je štruktúra ochrany práv, ale to, ako sa vykonáva táto ochrana vo Spojenom kráľovstve O tri mesiace čakáme parlamentné voľby a ak konzervatívci budú e, zvolení, tak toto nahradia vlastným zoznamom ľudských práv a to bude znamenať, že Európsky dohovor o ľudských právach už nebude už nebude priamo aplikovateľný vo vnútroštátnom práve Veľkej Británie. Pán predseda, e, môžete povedať, ako budete e, zvažovať jednotlivé stanoviská členských štátov. Moja e, strana Chcem sa spýtať, ako zabezpečíte, že EÚ nebude zasahovať do britského opt-outu e, z tých štruktúr, na ktorých sa nechceme zúčastňovať? Ja už som šťastie zodpovedal túto otázku, keď som odpovedal na predchádzajúcu otázku. Spojené e, kráľovstvo aj iné štáty majú protokoly e, k charte základných práv a tieto práva boli vyrokované a máme medzivládnu zmluvu, ktorá to uznáva. Chcem samozrejme povedať, že by sa mi viac páčilo, keby všetky členské štáty akceptovali chartu základných práv. Ja sa domnievam, že táto charta je základným kompasom pre všetky európske politiky. My sme teraz pripravení samozrejme aj pristúpiť k Európskemu dohovoru o ľudských právach. To bude úplne nový e, jedinečný systém ochrany ľudských práv. Ja rešpektujem Veľkú Britániu, demokratický štát, ktorý počas stáročí prispieval k rozvoju demokracie a preto ľutujem, že Spojené kráľovstvo nechce sa pripojiť ku všetkým partnerom, ktorí zabezpečujú ľudské práva nielen na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Ďakujem. Teraz pani Figureiro. Ďakujem, pán predseda. Práva ženy a právo na dôstojný život sú takisto základné práva, ktoré musí obhajovať Európska únia a z toho dôvodu musíme zohľadňovať obrovské nerovnosti, ktoré ešte stále existujú a dokonca sa posilňujú napríklad nerovnosti medzi odmeňovaním mužov a žien, chudoba, sociálna neistota, ktoré sa týkajú najmä žien. Nestačí mať e, chartu práv žien, tá je príliš vágna, nie je precízna. Predtým bola diskusia s organizáciami na ochranu práv žien a s Európskym parlamentom. Chcela by som vedieť, či Európska komisia je pripravená túto otázku ženských práv považovať za prioritnú otázku tým, že pripraví novú stratégiu pre rovnosť. V parlamente práve pripravujeme správu o tejto téme. Minulý piatok s pani Redingovou som odprezentovala chartu ženských práv, ktorá potvrdzuje záväzok komisie snažiť sa o rovnosť pohlaví. Pripra- pripomínam, že na tejto otázke chceme ešte pracovať v septembri. Po tejto charte bude nasledovať nová stratégia pre rovnosť mužov a žien a to nám vytvorí všeobecný rámec, široký rámec, tak aby komisia mohla konať v oblasti rovnosti pohlavia v rôznych sektoroch, o ktorých ste aj vy hovorili. Táto charta neprišla len tak z ničoho nič. Je to e, výsledok ktorým si pripomíname 15. výročie Pekingskej deklarácie. Ja som diskutovala so skupinou Európskeho parlamentu, ktorá pracuje na právach žien a e, každý rok e, mám minimálne jedno stretnutie s poslancami, ktorí bojujú za rovnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujem. Teraz pán Barton. Barroso ja by som sa chcel spýtať na finančnú situáciu v Grécku. Článok 121 Lisabonskej zmluvy sa poprvýkrát používa na, na zmeny v tejto krajine. Teraz je jasné, znamená to teda, že posielate tam svojich úradníkov, aby riešili grécku finančnú situáciu? Pýtam sa to, a ak, ak, tieto opatrenia v Grécku nebudú fungovať, máte nejaký plán B? Má Grécko vystúpiť z eurozóny? A chcem sa spýtať, či chcete posielať svojich zástupcov aj do iných krajín, napríklad Portugalsko, Španiel, do Španielska, do Talianska, ktoré takisto majú finančné ťažkosti? Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že naša téma je implementácia novej zmluvy a e, základné práva Prosím, držte sa tejto témy. Ste pripravení odpovedať? Ja sa snažím byť vždy o pripravený odpovedať na otázky poslancov, pán predseda. Vážený pán poslanec, vaša otázka vychádza z predpokladu, ktorý nie je správny. Vy hovoríte, že Grécko je v eurozóne a preto má problémy, Máme ale aj krajiny mimo eurozóny, ktoré majú podobné problémy, dokonca závažnejšie problémy v EÚ aj mimo EÚ. Napríklad pripomeniem vážnu situáciu Islandu, ktoré teraz žiada o členstvo v EÚ a takisto o členstvo v eurozóne. Bolo by chybou domnievať sa, že grécké problémy sú výsledkom toho, že Grécko je v eurozóne. Nie, ale dôvodom je, že Grécko nerešpektovalo pravidlá, preto má teraz ťažkosti a bude musieť zaplatiť za to. A pán Mölcer. Ďakujem, pán predseda. Predseda komisie, dovolte mi otázku v súvislosti s problémom uchovávania údajov. Nemecký spolkový e, súd zakázal začiatkom mesiaca uchovávanie týchto údajov v súvislosti s telekomunikáciami. Však aj naďalej dochádza k rôznym zásahom do údajov a uchovávajú sa. Je to v súlade eh, s eh, ústavou. Parlament vyjadril nie k eh, SWIFTu a smernica k uchová- ohľadne uchovávania údajov v, bude musieť byť meraná na základe katalógu základných práv podľa Lisabonskej zmluvy. Mm, komisia plánuje preskúmať, či e, zoznam e, základných ľudských práv v súvislosti s uchovaním údajov je korektný? Uh, the protection of personal data is a fundamental right explicitly recognized by Article 8 toto základné právo uznáva článok 8 Európskej charty základných práv. Vďaka Lisabonskej zmluve máme teraz rámec pre ochranu osobných údajov. Je to dôležité, aby sme mohli chrániť súkromie našich občanov a aby eh, sme mali jednotný prístup ku všetkým postupom, ktoré spracovávajú osobné údaje. Európsky parlament bude samozrejme zapojený do reformy súčasného právneho rámca, pretože spolurozhodovanie sa týka bývalého tretieho piliera. Musíme zabezpečiť, že základné práva občanov budú naďalej ochraňované, keď títo ľudia opustia EÚ. Teda dohoda z USA by eh, mohla byť dôležitá a pracujeme na tom. V súčasnosti prebiehajú konzultácie, aby sme zabezpečili transparentnosť a zistujeme, aké sú názory občanov. Komisia predloží návrh o odporúčania, ktoré budú mať za následok mandát pre rokovania so Spojenými štátmi americkými. Baronesa Sarah Rutford. Baronka Ludford, pán predseda, Počas posledných desiatich rokoch medzinárodná spolupráca v boji proti terorizmu sa stiažovala kvôli ochrane ľudských práv. A mali sme rôzne postupy v administratíve USA. Bohužiaľ, zistili sme, že nespravodlivé vojenské komisie a zadržiavanie bez procesu bude pokračovať aj po zatvorení Guantanama. Takéto porušovanie medzinárodných aj domácich noriem spôsobujú, že transatlantické projekty zdieľania údajov sú ešte komplikovanejšie ako predtým. Čo chce komisia urobiť, aby obhajila svoje argumenty voči USA? Dúfam, že na rozdiel od minulosti teraz už neexistuje nebezpečie, že by EÚ alebo nejaký členský štát spolupracoval na porušovaní ľudských práv v rámci boja proti terorizmu. Ďakujem. Som prvý, pokiaľ viem, ktorý začal túto tému s prezidentom Spojených štátov, s bývalým prezidentom USA. Hovorili sme o potrebe rešpektovať základné práva a právny štát aj pri riešení e, terorizmu. Ja som začal hovoriť o tom, o, aj o Guantaname a potom pán uh, uh, Šusl vtedy bol predsedom e, Európskej rady, začal o tomto hovoriť a odvtedy vedieme dialog s americkými partnermi na túto tému a bude to stále na programe. Pokiaľ ide o ochranu, sme presvedčení, že by sme mali pracovať aj z USA na rámci, už som to spomenul v predchádzajúcej odpovedi, a súčasne ale potrebujeme rámec na boj s terorizmom, na boj proti terorizmu. Musíme nájsť správny spôsob, ako reagovať súčasne na dve potreby, ktoré sú dôležité. Je to potreba slobody, ako aj potreba bezpečnosti, pretože bez bezpečnosti nie je možná sloboda. Ďakujem veľmi pekne pani Lena Kolárska Babinska. Minúta, prosím. One of the key issues Jedna z kľúčových vecí v novej Lisabonskej zmluve je zvýšená úloha EÚ vo svete e, práve s posilnenou zahraničnou politikou. A my ako Únia musíme byť aktivnejší pri podpore a ochrane ľudských práv a základných práv v tretich krajinách. Preto mám túto otázku na vás. Čo vy a pani Ashton plánujete urobiť, aby ste posilnili podporu demokratických politík, politiky demokracie EÚ. Budete podporovať väčšie financovanie európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva aj v nasledujúcom rozpočtovom období. Ľudské práva sa vždy dostanú na druhé, tretie miesto v našich dialogoch. Ja myslím, že potrebujeme venovať viac času a podpory a musíme, to, musíme aj E, dodržať svoj skutočný európsky záväzok demokracii. Zaujímala by ma vaša odpoveď na túto otázku. Ďakujem. Ustanovenie zmluvy hovorí o podpore ľudských práv demokracie v celom svete, by sme prijali e, materiály, ktoré za, zaoberajú otázkami od trestu smrti až za, po zákaz mučenia a podobne. Tieto zásady umožňujú EÚ realizovať mnohé akcie od politických deklarácií po politické demarše a podobne. Ja samotný som e, obhajoval ľudské práva na samitoch s hlavami vlád a štátov z tretich krajín. Len nedávno v dialógu s Marokom sme hovorili o základných právach, o ľudských právach minulý týždeň. Európska únia má 40 dialogov o ľudských právach s krajinami na celom svete, ktoré sú fórom pre podrobnú diskusiu tejto témy. Pokiaľ ide o Európsky nástroj demokracie a ľudských práv, náš program má 150 miliónov každý rok na podporu mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv a my sa snažíme zapracovať ustanovenie o ľudských právach do každej dohody, ktorú, rámcovej dohody, ktorú zatvoríme s treťou krajinou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Busitil. Eh, Áno, pán predseda, jedna z našich základných zásad je sloboda pohybu keď hovoríme o problematike, o probléme vzťahu medzi Líbiou a Švajčiarskom, tak stovky európskych občanov, nemôž, pracovníkov nemôže vstúpiť do Líbie, aby tam pracovali. Chcem sa spýtať, čo robí Európska komisia preto, aby našla riešenie tejto kritickej situácii napätých vzťahov medzi Líbiou a Švajčiarskom. Je to prijateľné, že jedna krajina, Švajčiarsko, príjme jednostranné rozhodnutie, ktoré má potom dopad na všetkých občanov Schengenu, najmä tých ľudí, ktorí by tam chceli pracovať, aby si zarobili svoje živobytie. Tento prípad nás veľmi znepokojí, hovorí predseda komisie. Komisár Malmström už povedala, že tento postup e, Líbie voči obyvateľom šengenského priestoru je nesprávny. Táto situácia nie je jasná, pretože máme pozitívne vzťahy vo vývoji medzi EÚ a Líbiou. Vyvíjame intenzívne diplomatické úsilie, aby sme našli riešenie. Jeden z tých dvoch švajčiarských občanov už opustil Líbiu. Európsky ministrovia spravodlivosti hovorili vo februári o týchto otázkach a trvajú na pod, alebo podporili pokračovanie diplomatického úsilia. Treba naďalej viesť dialog a snažiť sa pochopiť postavenie každej zo strán s cieľom nájsť čo najrychlejšie riešenie. A teraz pán Ole Ludvigson, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ratifikáciou Lisabonskej zmluvy sa e, posilnil e, rešpekt pred e, chartou ľudských práv. Avšak minulý rok ukázal, že, pra, že práva odborov musia byť ešte posilnené. Procesy Laval de King ukázali, že ustanovenia charty sú podkopávané a je potrebné, aby sa odbory postárali o to, aby všetci zamestnanci mali rovnaké podmienky a pracovali za rovnakú mzdu, jedno či sú domáci alebo zahraniční. Pán Barozo bol opätovne zvolený a pred svojou voľbou nám k tejto problematike dal niekoľko prísľubov a preto mám nasledovné otázky. Kedy môžeme očakávať legislatívny návrh od komisie? E, ktorý by sa snažil vyriešiť tento problém, ktorý vznikol po... Ďakujem. Um, Keď sa zverejnili tieto rozhodnutia, jasne sme povedali svoje stanovisko. Ja, ako aj komisár Špidla, ktorý zodpovedal za zamestnanosť a sociálne otázky. A jasne sme povedali, že tieto rozhodnutia nemôžu spochobniť základné práva, ako je napríklad právo na štrajk, právo na odborovú organizovanosť alebo ďalšie špecifické črty mechanizmu pracovnoprávnych vzťahov v našich krajinách. Pracujeme na niektorých návrhoch, ktoré by riešili tieto otázky. Neviem ešte konkrétne dátumy, neočakával som túto otázku, ale môžem povedať, ako som už aj povedal predtým, vo, pred voľbou tejto komisie a povedal to potom aj zodpovedný komisár. Je to problematika, ktorou sa budeme rýchlo zaoberať. Ďakujem a teraz Bohuslav Liberacký, prosím. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa spýtať k otázke základných práv. Nová zmluva a externá akcia podľa výboru pre rozpočet došlo k 43 finančným transakciám, ktoré nie sú celkom v poriadku. Došlo k zníženiu týchto mm, vecí. Ako sa to... Hovoríme o 43 to je prípad, ktorý ukazuje, alebo to je úroveň finančných chýb v našom rozpočtovaní, ako to súvisí s ľudskými právami, ako to mienite riešiť. My sme sa snažili v minulosti znižovať finančnú chybu na našich účtoch, na účtoch EÚ. Mnohé z týchto chyb, ako viete, sú odpovednosťou členských štátov a súvisia s realizáciou mnohých európskych programov. Európsky dvor auditorov nedávno vydal stanovisko, v ktorom sa v ktorom oceňuje doterajšie úsilie, ale ja viem, že nesmieme zaspať na Vavrínoch a som pripravený stále znižovať chyby pri realizácii európskeho rozpočtu. A teraz prosím posledná otázka, David Kasa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, zmluva hovorí o tom, ako budeme chrániť základné ľudské práva a tie krajiny, ktoré sa chcú stať členmi EÚ, musia, potvr- musia byť v súlade s tým, čo žiada EÚ. Presne to isté musia robiť Malta a mnohé ďalšie členské štáty, ktoré pristupovali s nami. Teraz pokiaľ je o Turecko, pokiaľ ide o základné ľudské práva, čo si myslí pán predseda? Turecko musí ešte urobiť veľa. A čo robí komisia preto, aby zabezpečila, že skôr ako sa stabilizuje turecká ekonomika, kým Turecko spraví to, čo chceme, ako vyzerá predtým e, otázka ľudských práv? Myslíte si, že táto otázka je vyriešená, nie je dôležitejšia ako ekonomická? Ja si myslím, že ľudské práva tam neexistujú. Odpovedia ja si nemyslím, že je to tak, že neexistujú. Turecko urobilo pokrok v oblasti právneho štátu a my si vôbec nemyslíme, že ten štandard rešpektovania základných práv a právneho štátu je zlučiteľný s európskym štandardom. A to je presne súčasť našej práce s Tureckom počas mnohých rokov a každý rok Turecko ako kandidátska krajina podlieha hodnoteniu a my hodnotíme reformy, ktoré Turecko urobilo v oblasti základných práv a právneho štátu a v niektorých oblastiach naozaj došlo k pokraku a potom sú oblasti, kde vyžadujeme od tureckých orgánov väčšie úsilie a ja si myslím, že tento dialog a tieto roko rokovania sú naozaj tým správnym spôsobom, ako dosiahnuť e, pokrok v oblasti rešpektovania základných práv a právneho štátu pri e, každej problematike. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto zaujímavú debatu. Bolo to naše štvrté stretnutie e, naše štvrté rokovanie. Ďalšie stretnutie budeme mať o mesiac na plenárke v Štrasburgu. Ďakujem. Týmto končím našu debatu a začína, otváram nový bod diskusie a to je politika v oblasti klímy. The point of order? Signora Presidente, e- Pani predsednička, pani predsedajúca, len pred niekoľkými minutami tu zaznieli handlivé slova v súvislosti s prezidentom Talianska a ja si myslím, že byro parlamentu by nemalo dovoliť, aby sa veci národnej politiky riešili v tomto pléne, najmä keď tá vec, ktorú riešime, je veľká inštitucionálna politická záležitosť. Chcem pripomenúť kolegom, že Talianská republika nie je na predaj. Prezident Talianska, pán Napolitano, je strážcom talianskej ústavy a toto hovorím v mene demokratickej strany a jej delegácie v skupine socialistov a demokratov. A chcem požiadať predsedu, aby bol citlivejší na to, čo tu zaznieva v debate pri jednotlivých vstupoch. Som e, rozčarovaný, že pán Busek nezasiahol a neprerušil tento útok na, útok na prezidenta republiky, ktorý len pred týždňom navštívil Európsky parlament. Ďakujem. Srdečná vďaka. Tak tá vaša poznámka, ako aj vaše vysvetlenia budú samozrejme e, zaznamenané v protokole a e, pokúsim sa v rámci tohto bodu, ktorému e, predsedám, splniť vaše požiadavky. Dúfam, že sa nám to podarí. Takže vážené dámy a vážení